Dear ladies, dear Dámy a páni, ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli na naše rokovanie, ktoré je vysielané aj cez internet v 22 jazykoch. Ďakujem veľmi pekne všetkým tlmočníkom, pretože spolupracujeme už vlastne od včerajška rána Takže je to takých 13-14 hodín spolupráce. Ale teraz za hodinu a pol skončíte so svojou prácou. To je dobrá správa pre vás. Ale ja som presvedčený, že budeme mať veľmi zaujímavú diskusiu tu, v tejto sále. Dúfam, že to bude zaujímavé aj pre vás. A ďakujem vám za vašu ťažkú prácu. A teraz by som rád začal naše zasadnutie spoločného výboru na tému mobilné zdravie, M zdravie. Eh, a myslím si, že táto téma je veľmi aktuálna téma, ktorá sa týka všetkých našich občanov. A preto je to dôležité, že sa to vysiela aj cez internet a že sa môže každý pozerať na túto našu diskusiu. Dovolte, aby som povedal, že máme dvoch iniciátorov našeho stretnutia a spoločnej diskusie. Jedným z nich je pán Alois Peterle, ktorý predstavuje výbor e, pre životné prostredie, zdravie a práva spotrebiteľov a pán Bony, ktorý zastupuje výbor ITRE, e, priemysel, výskum, energetika a malé a stredné podniky. Vlastne Všetko, čo vidíme v zdravotníctve, sú vlastne podniky, malé, väčšie, a mali by sme s nimi zaobchádzať aj ako so súčasťou našej ekonomiky a pomáhajú celej spoločnosti. Po týchto slovách by som rád vyzval pána Bonyho, aby prišiel sem Želám mu veľa úspechov a prenechám vám teraz stoličku, zoberem si svoje, e, svoju menovku, svoje podklady a posadím sa do plena. Ďakujem. Dear, dear dear... Milí kolegovia, súhlasím s toľkými vašimi myšlienkami a som strašne rád, že môžem tu zastupovať výbor Envy. I, I never... Ešte povedať, že nikdy som nemal šancu začať nejaké rokovanie takéhoto partnerstva medzi výbormi ITRE a Envy s bývalým polským premiérom Jerzym Buzekom Takže tu e, nevidíte tak často bývalých premiérov pri práci tu spoločne za stolom. Som veľmi rád, že je tu aj kolega Tony Bonny medzi nami, ktorý má tiež veľmi dôležité posolstvo. Taktiež som veľmi rád, že môžem medzi nami privítať vás všetkých na tému E, mobilného zdravia. Vítam najmä našeho komisára zodpovedného za e, zdravie a bezpečnosť potravín, ako aj ostatných kolegov, odborníkov, ktorí nám ukážu rôzne aspekty E, tejto témy, ktorá je technicky aj politicky náročná a ukážu nám cestu, ako by sme mohli dosiahnuť niektoré ciele mobilného zdravia v Európe z hľadiska inštitúcií, z hľadiska interoperability a štandardizácie, normalizácie. Mobilné zdravie nie je nový moderný politický slogan, je to príležitosť, a myslím si, že je to aj niečo, čo musí byť. Takže vítam vývoj týmto smere. Zdravotnícke systémy v Európe stoja pred novými výzvami, napríklad starnutie obyvateľstva a zvýšené rozpočtové tlaky a mobilné zdravie by mohlo byť jedným z nástrojov na vyrovnanie sa s týmito problémami, pretože by sme dosiahli zdravotnú starostlivosť orientovanú na pacienta a presunuli by sme sa do prevenčnej oblasti a zlepšili efektívnosť celého systému. A teraz je pre mňa veľkou cťou, že môžem dať slovo komisárovi Vitenisovi Andriu Katisovi, aby E, uviedol svoj kľúčový e, prejav. Vítam vás, pán komisár, vítajte medzi nami. Ďakujem, Alois. Ďakujem, Jerži, vážení predsedovia. Som veľmi rád, že tu môžem byť. Vítam dámy a pánov. Ďakujem za to, že ste ma sem pozvali na toto podujatie, ktoré sa pozerá vpred Ďakujem za túto príležitosť, že môžeme hovoriť o digitálnom vývoji a že do, pozrime sa len na naše mobilné telefóny a všetci z nás majú takéto aplikácie, keď hovoríme o otázkach zdravia. Každý z vás má niečo takéto v svojom vrecku. Každý, a keby sme mali zdravie vo vrecku, tiež by to bolo super. Samozrejme, e, rýchly vývoj v mobilných zdravotníckých aplikáciách predstavuje veľké príležitosti. Mobilné zdravie je slubnou oblasťou. Je to dôležitá oblasť digitálnej evolúcie. Digitálne aplikácia a riešenia za 10 ročie si našli cestu do našeho každodenného života a e, do oblasti prevencie verejného zdravia, a zdravotníckej starostlivosti vo všetkých sektoroch. A tieto aplikácie sa stále využívajú viac a viac. Ich počet sa od roku 2013 do roku 2015 dvojnásobil a podľa niektorých odhadov je viac ako 165 tisíc zdravotníckých a wellnessových aplikácií k dispozícii na hlavných platformách. Tento za, to, to zameranie na práve stravovanie, fitness a podobné funkcie, to sú väčšina aplikácií, ale sú aj aplikácie, ktoré sa zaoberajú chorobami, liečbou a ľudia, občania používajú tieto aplikácie stále viac a viac, aby monitorovali svoj zdravotný stav. Mobilné aplikácie predstavujú veľkú silu pre občanov môžu, e, umožňujú sledovať fyzickú aktivitu, stravu, e, požívanie nápojov a podobne. Môže mať pozitívny vplyv na, mobil, na životný štýl. Mobilné zdravie môže pomôcť aj mobilizácii občanov, napríklad tým, že podporujeme účasť na dobrovoľnom poradenstve o zdravom životnom štýle. Toto bolo napríklad aj úspešné pri prevencii HIV, najmä vo vysokorizikových komunitách. To je naozaj veľmi dôležité. Okrem toho aplikácie môžu byť aj dôležitým e, nástrojom pre riadenie rizika e, vďaka iCoach aplikácii, ktorá bola súčasťou európskej kampane, sú sa podarilo e, zabrániť e, recidíve bývalých fajčiarov. Zistili sme, že e, mnohí fajčiari prestali vďaka tejto aplikácii použi- e, prestali fajčiť. Máme aj dobré e, príklady na podporu liečenia, napríklad aplikácie pre pacientov, ktorí berú lieky. Umožní im to liečiť sa lepšie a zabraní sa aj omylom. Mnohé aplikácie pre životný štýl a lifestyle a wellness nemajú dôkazy o ich spolahlivosti a to vyvoláva aj e, pochybnosti, či spotrebitelia dokážu posúdiť ich užitočnosť a to obmedzuje ich efektívne použitie v prospech osôb a verejného zdravia. Zabezpečenie kvality vstupných údajov je tiež dôležité pre prepojenie aplikácií s elektronickými e, záznamami a keď zvyšujeme použitie aplikácií a e, riešenie chronických chorôb, keď žiadame od použiteľov, aby dokážali prepojiť údaje z aplikácií so svojimi osobnými anamnézami, tak tu vidíme perspektívu pre raz. Komisia teraz uskutočne viacero opatrení na to, aby riešila nedostatky. Začali sme produkovať E, etický kódex pre mobilné aplikácie z oblasti zdravia, ktoré umožnia takýmto vývojovým pracovníkom splňať požiadavky ochrany osobných údajov. Tento proces sa teraz dostal do poslednej etapy a E, čakáme na vyjadrenie orgánov ochrany osobných údajov členských štátov. Čo, budeme pr- pracovať na usmerňovaní na európskej úrovni, aby sme mohli posudzovať, hodnotiť e, aplikácie MHOS. Bude, potrebujeme na to spoločný prístup, aby sme mohli posúdiť zásadné kritéria a posúdili aj validitu, aj spolahlivosť takýchto aplikácií. Ďalšia iniciatíva je budúca európska norma a kritéria kvality pre rozpracovanie aplikácií pre zdravie a wellness. Na tom pracuje Európsky výbor pre normalizáciu. Nedávno sme uzatvor, ukončili e, verejnú konzultáciu zdra, bezpečnosti aplikácií, aby sme zistili, aké rizika pre bezpečnosť mali občania, keď používali všeobecne aplikácie v vrádanie m zdravotných aplikácií. Takto chceme vytvoriť rovnakú politiku pre všetky členské štáty, celú EÚ. Členské štáty sú zapojené do tejto činnosti v e, skupine M-Health, ktorá príde so správou špecifikujúcou spoločné problémy a odporúčajúcou spôsoby budúcej spolupráce mHealth má okrem toho aj stále väčšie miesto v, našej, v našom financovaní inovácie a výskumu bude zásadnou témou v ďalšom horizonte od roku 2018 do roku 2002. Chcem ešte teraz povedať niekoľko slov o rastúcom význame nástrojov e-zdravia a aké problémy sú tu ešte pred nami a čo robí komisia na to, aby to riešila. Digitálne technológie poskytujú nástroje na podporu modernizáciu zdravotníckých systémov, ale ich prispôsobenie sa hlavným problémom, ktorom história, a to je starnutie obyvateľstva, ako aj rastúca záťaž z chronických ochorení a pritom stále verejných prostriedkov na zdravie je menej a menej. Oznámenie do roku 2014 o efektívnom prístupe a e, odol, e, prístupných a odolných zdravnických systémov, ako aj globálny prieskum z roku 2016 zdôrazňujú, že e-zdravie môže e, získať z použitia moderných technológií a získať adresnejšie informácie, znižovať chyby a dĺžku E, hospitalizácie, ale všetci vieme, že implementácia služieb e-zdravia je e, naviazaná na miestne a e, regionálne siete alebo územia sú nízka európske normy vôbec nemáme, alebo chýbajú, alebo sa neuplatňujú dostatočne, pretože majú obmedzenú dostupnosť z hľadiska interoperability. Nedostatočnosť interoperability systémov znamená, že údaje o pacientoch uh, sa nedajú ľahko transferovať cez hranice. Percento nemocníc, ktoré si elektronicky vymieňajú e, e, informácie o pacientoch je na nízkej úrovni, najmä v cezhraničného pohľadu. Je to naozaj problém. Je to prekážka pre voľný pohyb pacientov e, za starostlivosťou. Vedie to k fragmentácii starostlivosti a aj e, stiažuje emergentnú medicínu. V dôsledku toho mnohí občania nemôžu mať osoch z inovácií v e, zdravotníctve, Stratégia z roku 2015 o jednotnom trhu vyzýva e, k vyššej e, normalizácii a interoperabilite riešení e-zdravia tak, aby zdravotníctvo mohlo rozviazať svoj potenciál a stať sa aj súčasťou e-vládnutia. Hovoríme teraz o, trans, e, o prenose súhrnov zdravotníckých anamnes pacientov. Má to byť súčasť digitalizácie a je to aj súčasť balíka, ktorý sme prijali 19. apríla 2016. Komisia finanzuje aj štruktúru e zdravotníctva, aby sme mohli vymieňať takéto rezume a e-recepty medzi členskými štátmi a to by malo byť dobudované do 4 rokov. Keďže sú veľké rozdiely medzi členskými štátmi, komisia plánuje vypracovať správu a odporúčania k prístupe pacienta k ich digitálnym zdravotníckým údajom. Chcem ešte tu zdôrazniť aj význam telemedicíny v budúcnosti cez Európsku referenčnú sieť. Tam sa budú riešiť najmä zložité choroby, ktoré majú nízku prevalenciu. Je to nový prístup, k digitálnemu zbližovaniu európskych e, systémov zdravotnej starostlivosti a na to budú musieť použiť telemedicínu, aby boli úspešní. Tieto siete budú mať registre pacientov, budú zbierať údaje o týchto chorobách. Chcel by som vám ešte ukázať jeden obrázok. Toto je Kobe, Japonsko. Superka počítač, skutočná infraštruktúra, ktorá ukazuje, že Japonsko je pripravené budovať veľké údajové základne. Majú na to infraštruktúru, ktorá ich pohne vpred. A môjim snom je vidieť takýto typ, takýto výsledok aj na úrovni EÚ. Možno to nie je možné o tom ešte hovoriť, ale poznáme veľmi dobre naše aktivity Galileo a podobne. A možno, že by sme mali spojiť naše síly, aby sme sa spojili a vytvorili takúto e, infraštruktúru, pretože keď máme zariadenia, ktoré môžeme zbierať, e, veľké množstvo údajov, ktoré zvyšujú možnosť liečenia závažných ochorení, zvyšujú bezpečnosť pacientov. Patrí sem Európska iniciatíva cloudu. Čiže budeme mať svetovú infraštruktúru s vysokou konektivitou na prenos údajov, ktorá prepojí e, jednotlivé štátne orgány. Ja si myslím, že by sme mali mať takúto infraštruktúru aj pre zdravotné údaje, aby sme mohli absorbovať plný potenciál veľkého množstva údajov pre zdravie jednotlivca. Digitálne nástroje môžu podporiť prebiehajúce štruktúralne reformy, ktoré majú zvýšiť efektívnosť a udržateľnosť zdravotníckých systémov a súčasne môžu dať aj moc do rúk občanov, aby zlepšili svoj zdravotný stav, pohodu a riadili svoj zdravotný stav. Občania budú mať takto slobodu pracovať tam, kde chcú, žiť tam, kde chcú a pritom zostanú napojení na svojich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Tak veľa slubov, možností do budúcnosti, mnoho krokov. Komisia je rozhodnutá urobiť všetko, čo môže, preto aby posilnila rozvoj mobilného zdravia čo najskôr, pretože mobilné zdravie, ako vieme, je idea, je to o tom, ako približiť Európu občanov. Moja odpoveď je mobilným zdravím. A k tomu mobilným zdravím priblížime Európu občanov, najmä keď hovoríme o prevencii, podpore, ochrane, pohode a mnohých ďalších otázkach. Ďakujem veľmi pekne. Pán komisár, ďakujem veľmi pekne za vaše veľmi, veľmi jasné, zrozumiteľné, zreteľné, emotívne slova. Zdieľame vaše nadšenie a ako ste povedali, občania to pochopia a táto technológia je dostupná takmer pre každého. Využíme túto príležitosť. Ja viem, že vy musíte teraz odísť, ale ostatní zostanú s nami. Takže ďakujem veľmi pekne a všetko najlepšie v tejto revolučnej časti digitálnej agendy. Chcel by som ešte raz povedať, viete, máme dobrý projekt, a skutočný príklad spolupráce všetkých členských, zapojených členských štátov a mnohých zainteresovaných strán. Je to naozaj dobrý čas na to, aby sme hovorili o tom, ako sa vydať ďalej, aby sme dosiahli takýto super počítač, ktorý by e, riešil inovatívne liečenie a podobne. Práve v súvislosti so zberom tohto veľkého množstva údajov, ktorý by ukázal, že Európa je naozaj lídrom v tejto oblasti. Ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. E, teraz pozývam panelistov sem k stolu. Ďakujem za to, že ste prišli medzi nás a sme pripravení na to, aby sme začali s prvým panelom a riešili potenciálne prínosy mobilného zdravia. Máme tu troch vynikajúcich rečníkov, ktorí sú tu dnes s nami a najprv dám slovo prvému z nich, doktorovi Angelosovi Kasianosovi postdoktorálnemu eh, dok, pracovníkovi v oblasti výskumu na UCL Londýn bude hovoriť od, o téme, ktorá sa zaoberá prechodom od liečenia chorôb k prevencii. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma pozvali. Ďakujem. Je to, myslím, veľmi dôležité verejné vypočutie. Ďakujem eh, za eh, ešte raz pozvanie a teraz vám budem eh, prezentovať všetky slajdy. A perspektívu výskumníka, ako som už povedal, pracujem v oddelení aplikovaného výskumu o zásadných výzvam v oblasti zdravotníctva tak, aby sme sa mohli pohnúť od liečby k eh, predchádzaním chorobov. Väčšina z vás eh, si uvedomuje a pozná tieto čísla, ktoré si ukazujú, že európska populácia neustále narastá a že eh, to je tá hlavná výzva, hlavne <clears throat> do roku 2050. Toto starnutie obyvateľstva nastavia pred zásadné výzvy. Žijeme oveľa dlhšie, to však neznamená, že žijeme zdravšie. Zdravý život je väčšinou meraný na základe kvalitných rokov života. <clears throat> Máme tu ďalší dobrovoľný efekt starnutia, potom tam máme zvýšenie počtu pacientov, ktorí majú Alzheimerovú chorobu. 87 týchto ľudí. Potom tu máme napríklad eh, choroby, ktoré sú spôsobené fajčením, čo stojí veľké miliónové čiastky ročne ich liečenie. Za posledných 15 až 20 rokov by sme mohli predchádzať chronickým ochoreniam. Darí sa nám totiž to lepšie definovať rizika tých chorôb, napríklad konzumácia alkoholu, fajčenie a nezdravé diety. Čiže čo potrebujeme, to je trvalo udržateľný a efektívnejší prístup k zdraviu. Pozrime sa na očakávanie dĺžky života, ktorá sa predložila o 10 rokov v Európskej únii. Toto zavádzanie nových technológií vytvára a prináša význam nadnárodnej multilaterálnej spolupráce pri vytváraní eh, zdravotných štandardov Na tomto grafe môžeme vidieť e, znázornenie hraníc chronických ochorení. Keď to porovnáme s Afrikou, kde, kde hlavnou príčinou umrtnosti je buď malária alebo HIV, v Európe hlavným problémom sú práve chronické choroby. A keď hovoríme o chronických chorobách, tak hovoríme hlavne o takých ochoreniach, ako sú napríklad rákovina, vysoký tlak cukrovka, mŕtvica a tak ďalej. Približne 80 nákladov na zdravotnú starostlivosť stoja práve, stále práve liečba týchto chorôb, čo je 700 miliard eur. Ale všetky tieto choroby, ktoré spôsobujú toľko nákladov, ktoré idú ruka v ruke s dlhodobou liečbou, by mohli byť presmerované, keby sme sa zamerali lepšie na prevenciu. V tom prípade by sme potom nemuseli niektoré choroby liečiť vôbec. To znamená, že prevencia chorôb je veľmi dôležitý faktor, ktorý musíme venovať oveľa väčšiu pozornosť. Keď hovoríme o prevencii alebo predchádzaní chorôb, čo to má na mysli? Včasnejšia diagnostika, detekovanie symptómov oveľa skôr, screening obyvateľstva. A tiež tu máme celý rad techník monitorovania pacientov, napríklad znížená konzumácia alkoholu alebo cvičenie. Toto sú dôležité faktory. Čo v literatúre sa objavuje ako najdôležitejšia definícia je toto. Je to charakteristika verejného zdravia, ktorá by mala byť podporovaná mobilnými zariadeniami. Preto, aby sa nám podarilo získavať, e, zbierať údaje, totiž to personalizovaná medicína môže byť o poskytovaní informácií zdravotnej starostlivosti na základe lepšej komunikácie medzi doktorom a pacientom. Môže to pomôcť aj pacientovi pri používaní e, rôznych technických e, nástrojov o klinickom rozhodovaní to takisto môže byť, pretože tie mobilné zariadenia môžu pomôcť e, týmto klinickým rozhodnutiam na základe špecifických aplikácií. Veľmi dôležité je tiež e, seba monitorovanie pacientov. Aby som vám vysvetlil niečo viacej, tak k tomu poviem. Keď som pred niekoľkými rokmi pracoval v Cambridge, vypracovali sme vo výskume na takej aplikácii, kde pacient mal svoju, mal na, na, na tele pehu, vyfotil si ju a, a sledoval, či sa rozvinie do melanomu. To bolo veľmi dôležité pre prevenciu rakoviny kože. A takisto pred uh, niekoľkými rokmi sme mali takýto široký výskum v Európe a to, čo vidíte tu na tom nasledujúcom slajde, je to, že najobvyklejšia odpoveď na to, čo očakávajú pacienti od Hamhouse, je to, že uh, hľadajú informácie, to je to, čo už predtým sme spomínali, čiže monitorovanie zdravia, chronické choroby, lepšia komunikácia s poskytovateľmi um, zdravotníckých služieb, potom riadenie komunikácie a tak ďalej. Keď teda skombinujeme narastajúce výsledky tomuto výskumu mHealth a keď identifikujeme tie naše priority, tak potom môžeme prísť celú sériou kľúčových e, návrhov rozhodnutí, ktoré ňom nájdeme v MHLS, môžu byť, alebo mali by byť integrované už do existujúceho systému na cezhraničnom princípe malo by to používať takisto dostupné štandardy pre bezpečnosť pacientov a, a mal by tu byť aj prístup všetkých účastníkov, čiže pacienti, verejnosť, lekári, všetci by mali byť zapojení do tohto vývoja týchto aplikácií takým spôsobom, aby boli prispôsobené tým potrebám. Tiež je potrebné propagovať a podporovať e, rovnaký prístup k zdraviu a samozrejme je potrebné sa takisto sústrediť nielen na technológiu, ale aj na rovnosť. A tiež je potrebné, aby sme toto všetko mali podložené dôkazmi. To je dôležité aj pre tých, ktorí rozhodujú v, na tej najvyššej politickej úrovni, aby došlo k príjmanie dobrých rozhodnutí pre používanie týchto aplikácií, pokiaľ ide o právny rámec. Tiež som zistil, že veľa aplikácií musí byť založené na tzv. overenej medicíne. Málo z nich je eh, zakomponované. Áno, to by sme sa mali sústrediť. Eh, čo máme na mysli, keď hovoríme o hodnotiacom systéme alebo aplikácie, alebo či to už nazveme tak alebo tak, znamená to toľko, že hodnotenie dvoch až troch význačných vecí znamená validita, čiže platnosť. Môže to dosiahnuť eh, to, o čo sa snažíme, potom dostupnosť v rôznych kontextoch a potom efektívnosť. Ako efektívne to bude fungovať. Čiže máme tu veľký potenciál pre zlepšenie zdravotnej starostlivosti, hlavne pre zlepšenie situácií, pokiaľ ide o chronické choroby, môže to zlepšiť zdravie pacienta, môže to zvýšiť možnosť včasnej diagnózy, ale hlavne vysoká kvalita lekárskych testov teda, pardon, klinických testov môže tomu pomôcť. Potrebujeme veľa pacientov na to, aby sme mohli mať bezpečnejšie výsledky výskumu. Toto je len jeden z príkladov modelov, ktorá sa používa pre hm, zabezpečovanie dôkazov v tejto oblasti. Je to len jeden z príkladov, ako vám ukázať, koľko veľa času a koľko veľa financí sa musí vynaložiť na to, aby sme mohli dospieť k určitým hlavne istým záverom, pretože tieto aplikácie budú naozaj fungovať eh, vysoko kvalitné. Klinické testy potrebujeme a veľmi dôležité je samozrejme aj realizovať analýzu nákladov, pretože sa snažíme tiež o, zvýže, o zníženie, zníženie nákladov v, v eh, oblasti zdravotnej starostlivosti. A potrebujeme dodržiavať všetky tieto štandardy. To neznamená, že by to nebolo len užitočné, ale len hovorím, že by sme mali viacej sústrediť na to, aby sme rozvíjali naozaj platné systémy, ktoré budú fungovať. Toto je môj posledný slajd. Keby som vám teraz mal zhrnúť eh, štyri posolstva pre túto prezentáciu, tak boli by následovné poprvé spoluvytvorenie stratégií spoločne s pacientami, s verejnosťou a s odborníkmi. Pracovali sme na výskume a vedeli sme, že je tu potenciál v rôznych oblastiach, ktoré môžu pokryť naše potreby. Potrebujeme, ako som už povedal, vedecké podloženie, vedecké dôkazy a tiež potrebujeme vysokokvalitný výskum. A aby sme mohli zabezpečiť tento vysokokvalitný výskum, tak musíme mať aj lepší prístup k fondom. Potrebujeme mať viac finančných prostriedkov. I zdravie a M health sú veľmi dôležité, sú výraznené pojmy a malo by to znamenať nielen rovnosť zdravia, ale Mali by sme aj e, sa zamerať na to, ako dosiahnuť spokojnosť jednotlivých skupín obyvateľstva a zamerať sa tiež na pacientov, ktorí nemajú finančné možnosti dostatočné, alebo sú to trebárs e, tí starší občania. Aj pre nich musíme zabezpečiť e, rovnosť v liečbe a takisto prístupe. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kasianos, za vašu prezentáciu. Najmä ma potešilo vaše hlavné vyjadrenie. Zvorazňujem konkrétne to štvrté, a síce, že mobilné zdravie by malo e, minimalizovať rozdielnosti v zdraví. V parlamente je 751 zvolených zástupcov 500 miliónov európskych občanov. Im sa nepáči nerovnosť, nepáči sa im, keď sú potrestaní za to, že sa nenarodili na tej správnej časti, v tej správnej časti obrovského kontinentu a nám sa to tiež samozrejme nepáči. tá nerovnosť, takéto veľké rozdiely. Som presvedčený o tom, že skutočný digitálny prístup nám umožní aspoň zmierniť tieto nerovnosti a rozdiely. Teraz sa s veľkým potešením chcem dať slovo nášmu druhému hostovi, pán Mariuš Borkovský, ktorý je lekár a vedie e, skupinu Digital Medicine e, v e, skupine Adam. Nech sa páči, majte slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení predsedovia výborov, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, volám sa Mariuš Borkovský, zastupujem našu skupinu Adam aby som vám priblížil e, náš názor na personalizovanú a nákladovo efektívnu e, formu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Tak ako už povedali rečníci predo mnou, demografické zmeny budú mať za následok e, výrazné navýšenie nákladov na zdravotnú starostlivosť v najbližšej budúcnosti ďalej. Druhým významným faktom je, že sme sa stali spoločnosťou, ktorá je o mnoho globálnejšou, digitalizovanejšou. Ďalej, súčasný systém zdravotnej starostlivosti je fragmentovaný a pacient má k dispozícii len čiastkové riešenia. Už to tu zaznelo pred niekoľkými minútami. V budúcnosti teda bude vyžadovať nové riešenia. Ak pripočítame k zdravotnej starostlivosti modernú technológiu, sme pripravení na výsledok? Áno, sme. A už máme aj nové údaje, ktoré nám um, hovoria podľa Price Waterhouse Coopers pred niekoľkými týždňami 40 pacientov z východoeurópskych krajín už je ochotných prijať telemedicínu. Jasne sa vyjadrili, teda sú vedecké dôkazy o efektívnosti eh, telemedicíny. Najrozsiahlejšia štúdia, ktorá sa týka telemedicíny, je eh, štúdia z Veľkej Británie, Whole System Demonstrators, a tu ukazuje táto štúdia, že sa e, o 13 znížilo relatívne riziko hospitalizácie a tiež sa veľmi výrazne o 41 znížilo riziko úmrtia. Ďalšia štúdia z Polska, myslím si, že tu na prvom e, mieste môžem ohlásiť výsledky tejto štúdie. E, vykonali ju pán profesor Kristanek z, z Slieskej univerzity na vzorke 290 pacientov, ktorí trpia paranoidnou schizofréniou. Bola to 12-mesačná štúdia a všetky parametre, e, klinické parametre sa u nich zlepšili vďaka telemedicíne teda. Všetci zrejme tu pritomne sa zhodneme, že v budúcnosti bude vyžadovať nové riešenie. Musíme zdravotnú starostlivosť koordinovať a telemedicína musí byť súčasťou tejto koordinovanej zdravotnej starostlivosti. Máme teda nejaké riešenie? Áno, máme. Je to Medivio, je to prvý certifikovaný druh e, kliniky telemedicíny. Nie je to žiadne ďalšie zariadenie, ktorých je na trhu veľa. Je to certifikované e, zdravotnícka, certifikovaná zdravotnícka pomôcka. Je to produkt, ktorý nám umožňuje liečiť pacientov a, a vyznačuje sa niekoľkými črtami tento výrobok. Po prvé, televyšetrenie, telekonzultácia. Nie je to teda žiadne zariadenie, nie je to e, žiadne videovolanie. Medivio totiž je e, certifikovanou e, zdravotníckou klinikou, má certifikáty e, na úrovne triedy 2A lekári môžu vyšetriť, diagnostikovať ochorenie a tiež liečiť ochorenie. Ďalej druhou dôležitou črtou pre integrovanú zdravotnú starostlivosť je zhromažďovanie e, zdravotných e, záznamov. Pacienti totiž majú prístup k k týmto záznamom kedykoľvek z akéhokoľvek miesta a môžu si eh, tiež eh, posúvať eh, odborní špecializovaní lekári tieto informácie o pacientoch, dokonca aj z krajiny do krajiny. Tento systém nepozná hranice. Tiež sme schopní zhromažďovať, um, získavať údaje z mobilných aplikácií. Všetci to máme radi, všetci používame nejaké mobilné zariadenia. Teda aj takýmto spôsobom môžeme získavať, načerpávať dáta. Medivio celkovo zvyšuje efektívnosť liečby. Nebudem tu popisovať všetky eh, výhody. Eh, stručne by sa približil tri hlavné výhody pre pacienta, pre lekára a pre celý systém zdravotnej starostlivosti. Pacient získava rýchly prístup k lekárovi práve prostredníctvom telekonzultácií konzultácií E, pre lekára ide o zvýšenie efektivnosti liečby a hlavnou výhodou pre celý systém zdravotnej starostlivosti je efektívnejšia liečba. Medivio je totiž súčasťou systému zdravotnej starostlivosti a vďaka tejto efektívnosti e, dosahujeme úspory v nákladoch na zdravotnú starostlivosť. Taktiež e, je to jeden zo zdrojov epidemiologických štatistických údajov, taktiež e, sa tým monitoruje e, liečba liekmi, taktiež centralizovaný register zdravotných záznamov na internete, implementovanie elektronických receptov, a taktiež ospravedlnenie do práce, ako aj odporúčanie k špecializovaným lekárom a taktiež zavádzanie telekonzultácií a tiež možných telekonferencií na preskúmanie jednotlivých prípadov liečby v súvislosti s mm, lekárskymi eh, dátami je mnoho rôznych problémov. Eh, v prípade Medivio je vysoká miera bezpečnosti, je dôležité vytvoriť eh, totiž veľmi bezpečný systém. Systém Medivio je plne zabezpečený, máme rôzne certifikáty od ISO a tiež máme certifikát 2A triedy ako zdravotnícka pomôcka. Teda môjim snom, môjim snom bolo mať Medivio. Bol by som rád, keby Medivio bolo súčasťou európskej platformy mobilnej formy poskytovania zdravia. Tento produkt sa podarilo vyvinúť v spolupráci s Adamet, čo je inovatívnym lídrom v sektore farmaceutik farmaceutického priemyslu v Poľsku a tiež Silver Media. Um, to je spoločnosť, ktorá je líder na trhu v eh, informatických a komunikačných technológiách v Polsku. Ďakujem pekne za pozornosť. Mediview je platforma, ktorá sa zameria v prvom rade na pacienta. Thank you very much. Eh. Ďakujeme veľmi pekne. Pán Borkovský, myslím, že nie som jediný, kto sa dozvedel niečo nové v tejto prezentácii. Vaše slova boli veľmi presvedčivé a tiež e, zneli veľmi slubne. Teraz je možnosť dať slovo na 3 minúty DG Sante, aby nám v krátkosti približili postoj pacienta, pán Picha, ktorý zastupuje cez hraničnú poskytovanie zdravotnej starostlivosti na DG Santé. Nech sa páči. Shall we use these three minutes? Please. The floor is yours. Ďakujeme pekne, máte slovo. Ďakujeme za to, že ste prišli. Okay, this one. Thank you. Indeed, my name is Tapani Piha. I'm the head Volám sa Tapani Piha, zastupujem oddelenie pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť a oddelenie pre elektronické poskytovanie e, e, zdravotnej starostlivosti. E, možno si kladete otázku, ako to navzájom súvisí. V skutočnosti to súvisí veľmi úzko, pretože vychádzame v oboch týchto prípadoch zo smernice o zezraničnej zdravotnej starostlivosti. Tá sa mm, stane skutočnosťou v praxi, keď bude k dispozícii viac aplikácií. Mm, nemôžeme predpokladať, že by pacienti cestovali z jednej krajiny do ďalšej, aby e, sa nechali vyšetriť u lekára, ale ak bude k dispozícii aplikácia, tak samozrejme im to e, výrazne uľahčíme. Teda práva pacienta sa môžu výrazne posilniť e, práve vďaka elektronickým aplikáciám. Aplikácie mobilného zdravia zvyšujú um, Mm, možnosť konať pacientov a taktiež ich emancipujú by som slovo zmysle, pretože pacient získava možnosti eh, dostať sa zdravotnej starostlivosti z rôznych zdrojov, tiež má možnosť nárokovať si eh, zdravotnú eh, starostlivosť úplne v iných dimenziách, iným spôsobom. Myslím si, že v mnohých krajinách, najmä v severských krajinách EÚ, sa ukazuje, že nielen mladší pacienti majú prospech z týchto mobilných aplikácií, ale práve starší pacienti, ktorí pravidla potrebujú viac zdravotnej starostlivosti. Ukázalo sa napríklad tiež ako fyzioterapia sa môže poskytovať tiež na diálku, teda cez internet. Tiež sme boli svedkami toho, ako starší pacienti majú k dispozícii aplikácie, e, ktoré sledujú, či e, dodržiavajú navrhnutú liečbu. Na záver by som chcel zvorazniť, že DG Santé úzko spolupracuje s organizáciami, ktoré zastupujú pacientov a máme naplánovanú veľkú konferenciu na oslavu cezhraničnej smernice o zdravotnej starostlivosti 24. októbra a tam aj ukážeme konkrétne výhody takýchto nových aplikácií mobilného zdravia pre pacientov. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Vy by ste boli veľmi dobrým poslancom Európskeho parlamentu. My sme zvyknutí, eh, že máme k dispozícii 2-3 minúty. Vám sa to podarilo presne za 3 minúty. Teraz sa dostávame k veľmi významnej časti našej konferencie a síce k otázke, pardon, k časti, kde je možné klásť otázky našim účastníkom. S veľkým potešením vítam pána Silikiotisa, pána Kohlička, pani Kalasa a pani Virning z Alde. Nech sa páči, ak sa chcete vyjadriť. Máte priestor, máme k dispozícii 10 minút, nech sa páči. Eh, Ďakujem veľmi pekne za to, že ste mi dali slovo. Mám otázku na našich rečníkov. Pán Kochliček neprotestuje. Ja som dal jemu slovo. Je veľmi zaujímavé, vypočuť si aj názor kolegov, takže nech sa páči, pani kolegyňa, máte slovo. I, I thought I heard my name, so... Ospravedlňujem sa, mala som pocit, že som počula svoje meno. Mám otázku. Často čítam a počujem, že MHL potrebujeme na tú, e, nemôžeme mať kvôli tej interoperabilite medzi rôznymi systémami a aplikáciami. A potrebujeme to, aby sme mohli vymieňať údaje a malo sa hovorí o semantickej interoperabilite. Čo budeme robiť s tou rozmanitosťou jazykov, ktoré na každú patológiu používajú aj iný výraz? To znamená, že vlastne všetky medicínske výrazy by sa museli preložiť. Ako to vyriešime tak rýchlo a efektívne? Ďakujem. Thank you very much. Mr. Kohliček now. Pán Kochliček má slovo. Pred, keďže som z lekárskej rodiny, niečo o to viem. Sestra je doktorka, šesť spolužiakov lekári. E, poprvé, spoločný jazyk všetkých lekárov je latinčina, ak si pamätám, ak je latinčina, je schopná sa zjednotiť na termínoch, potom to nemôže spôsobiť problém. A po druhé, my v Čechách sme skúšali zaviesť elektronickú zdravotnú knižku pokiaľ by sa zjednotil jednoduchým spôsobom spôsob ukladania údajov do takejto knižky, tak potom každý pacient môže mať svoju elektronickú zdravotnú knižku, ktorá s ním bude cestovať a problém bude bez veľkých eh, zadrhelov vyriešený. Pokiaľ v latinčine nie sme schopní Mm, zjednotiť termíny, tak použijeme angličtinu, ktorá je veľmi flexibilná. Však, lebo každý termín môže mať 20 rôznych výrazov, takže tam by som doporučoval skôr iný jazyk, napríklad eh, pros, presnú a exaktnú nemčinu. A ešte jedna vec, eh, základ pre výmene eh, údajov je spoločný protokol, tak ako vo všetkých druhoch informatiky potom jasné výrazy, čiže musíme presne definovať, čo čo znamená, či už je to v latinčine alebo v inom jazyku. A po tretie, keď už sa na tom zhodneme, tak poďme do toho tak, aby každý mal svoju dokumentáciu k dispozícii u seba, pretože veľký server môžeme kedykoľvek napadnúť zatiaľ, čo distribuované dá, údaje u každého individuálneho uh, pacienta v jednotnom protokole hm, sú veľmi ťažko napadnutelné a zničiteľné a hlavne starší pacienti a chronicky chorí potrebujú, keď cestujú, mať niekoho, kto im pomôže na mieste. Ďakujem. Thank you very much. We have... Ďakujeme pekne. Máme ešte 4 minúty. Aj zástupcovia občianskej spoločnosti sa môžu pýtať. Nech sa páči. Pani Kalas, pani poslankyňa, ďakujem pekne za vaše prezentácie. Mňa by zaujímalo, všetko toto zahrňa nejaké dáta, ktoré sa môžu využívať ako um, veľké dáta na prospešné účely. Veľmi často, keď eh, sa diskutuje tu v Európskom parlamente námietka, ktorá sa často spomína, je taká, že je tu obava, že ľudia sa boja, že sa zneužijú ich údaje, ich dáta a, a predsa len e, údaje o zdravotnom stave, stave sú jedny z najcitlivejších, ale zároveň sú to dáta, ktoré sa e, vedia najefektívnejšie využiť. Ja sa teda chcem opýtať, ako prekonať tento konflikt, tak aby pacienti vedeli, že sa ich e, údaje poskytnú a použijú na dobré účely, ako teda zabraniť tomu, aby sa tieto obavy šírili, aby e, ľudia nemali obavy z toho, že sa ich e, data využijú na tieto účely. Ďakujeme pekne. Eš, teda chce niekto z panelistov odpovedať na konkrétne otázky? Ďakujem. Je to téma, ktorej sa venujeme e, vo výskume dosť rozsiahlo, ako eh, sa postaviť k dátam. Nie je len tzv. veľké dáta. Eh, nemám eh, jednoznačnú odpoveď, ale povedal by som, že často musíme jasne komunikovať s pacientom, s verejnosťou, kto presne bude mať prístup k týmto údajom. Napríklad, keď chceme vykonať štúdiu, výskumnú štúdiu, musíme prejsť procesom e, etického protokolu, teda protokoly sú veľmi dôležité tiež, kto bude mať prístup k týmto údajom, kto ich bude využívať a ako sa um, budú tieto údaje ďalej šíriť. Ak bude od samého počiatku jasné, že sa tieto údaje použijú na um, um, užitočné účely, tak človek, od ktorého sa tieto údaje a dáta získavajú, o mnoho ľahšie povolí ich eh, využitie a spracovanie. Rozhodne je to zložitá téma, súvisí tiež s rôznou mierou regulácie v rôznych členských štátoch. Tiež jednotlivé krajiny majú odlišný prístup k eh, uskladňovaniu údajov, k ich ukladaniu dlhodobo. Rozhodne eh, však sú spôsoby, ako prekonať tieto obavy. Okrem iného jasná komunikácia jedným z týchto spôsobov. Z praktického hľadiska my ako predajcovia a vývojcovia nášho produktu Medivia ubezpečujeme našich klientov, že e, dáta budú zaistené e, na fyzických serveroch. E, napríklad nevyužívame cloudové systémy a tiež informujeme našich klientov, že tieto dáta sa anonymizujú a môžu sa využiť na rôzne zdravotné programy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a môžeme tým eh, v konečnom dôsledku pomôcť celej populácii z dlhodobého hľadiska. Teda kľúčom je pristupovať k celej tejto problematike transparentne a preukázať jasne a dokázať klientom jasne, na aké účely sa ich eh, dáta údaje budú využívať. Ďakujem pekne. Teraz eh, by som odovzdal funkciu predsedu, e, kolegovi Michajlovi Bonimu, ktorý bude predsedať e, druhému panelu. Nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne. Myslím si, že sme e, práve pri jadre témy. Druhá časť nášho vypočutia je totiž nazvaná prekonávanie prekážok v implementácii mobilného zdravia. Budeme hovoriť o ochrane údajov, o interoperabilite. Chcel by som pozvať pána Aina Avixo, ktorý je zastupcom generálneho tajomníka pre elektronické služby a inovácie na Estonskom ministerstve pre e, sociálne veci a tiež e, pána Mišela Pastora, ktorý predsedá skupine e-health Digital Europe. Chcel by som zvorazniť, že keď sa hovorí o údajoch, ochrane údajov, o bezpečnosti, nesmieme zabúdať, že máme nariadenie, všeobecné nariadenie ochrane údajov v Európe a práve teraz sme vo fáze eh, implementácie tohto nariadenia. To znamená, že máme 54 obcí, pre členské štáty, z ktorých si môžu vybrať. A aj v oblasti zdravotnej starostlivosti je potrebná väčšia miera harmonizácie. Niektoré krajiny, a to je istá obava, e, si zámerne zvolia iný postup než ostatné krajiny, teda Európsky parlament v spolupráci s národnými parlamentmi v roku 2017 sa bude snažiť presvedčiť našich kolegov z členských štátov, e, aby sa dopracovali k tým istým riešeniam, Tiež existujú pravidlá anonymizácie, synonymizácie e, dát. Myslím si, že táto téma sa bude podrobne e, rozpracovať v tejto časti vypočutia. Dávam slova pánovi Ajnovi Aviksovi. Ten sa vyjadri k ochrane údajov, k vlastníctvu, k prenositeľnosti a či aktuálne pravidlá a e, regulácia je dostatočná a tiež bude hovoriť o etickom kódexe pre aplikácie mobilného zdravia. Nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení poslanci, poslankyne Európskeho parlamentu, dámy a páni. Je mi cťou, že môžem tu dnes byť medzi vami. Názov môjho vystúpenia je veľmi dlhý ale to, čo tu chcem povedať, sa dá povedať veľmi stručne. Áno, potrebujeme pravidlá, ale zatiaľ ešte nie je isté, či tie pravidlá sú naozaj zodpovedajúce, pretože musíme si najprv odpovedať na otázku, aký je ten náš zámer, ktorému majú zodpovedať tieto pravidlá. Máme systémy zdravotníckej starostlivosti, v ktorých sa zameriavame na nemocnice, na spôsob technológie a tak ďalej a dúfame, že e, v konečnom dôsledku z toho občania budú mať tu užitok. Nový systém poskytovania zdravotnej starostlivosti by mal vyzerať úplne inak, čiže pacient by mal zostať doma, starostlivosť by prišla ku nemu domov a existoval by celý sled rôznych podporných služieb, ktoré by mali práve využívať tieto údaje o pacientovi tiež vieme, že potrebujeme podklady, také dôkazy. A hľadáme teda aj analýzu nákladov a výhod. Hovoríme často o personalizácii. Čo to znamená? Znamená to, že v porovnaní s riadením z hora na dolu, kde tie zdravotnícke systémy len distribujú jednotky zdravotnej starostlivosti jednotlivcom, tak e, sa pozrieme skôr na toho jednotlivca, snažíme sa mu ušiť na mieru toto konkrétne riešenie zdravotnej starostlivosti a to bolo by také efektívnejšie ako ten starý systém. Počuli sme tiež o tom, že inovácie už máme, už to je k dispozícii. Jedna z tých predchádzajúcich prezentácií sa už tomu venovala. A Okrem toho komisia financuje aj celý sled eh, inovatívnych a výskumných eh, projektov, tak to robia aj členské krajiny a my by sme mali tieto projekty využívať. To je teda ten zámer toho, čo chceme robiť, ale v podstate ono to tu nezačalo. Možno ste čítali správu, ktorá bola zverejnená pred 4,5 rokmi. No, zase to bolo zadané Európskou komisiou. A predsedal tomu náš bývalý prezident Estonska. Zadanie bolo následovné, že ako dosiahnuť starostlivosť, ktorú by si pacienti mohli dovoliť, ktorá by bola menej intruzívna a bola by viac šitá na mieru, čiže personalizovaná. Tie závery z toho sú jasné. Um, zdravie je veľmi osobnou záležitosťou. A pokiaľ chceme pomôcť ľuďom v ich stave zdravia, tak oni potrebujú mať uh, k dispozícii tie svoje údaje. Čiže potrebujeme údaje, ale potrebujeme tiež aj spoluprácu s profesionálmi, uh, s pracovníkmi oblasti zdravotnej starostlivosti, ale aj s inými osobami, ktoré nutne nemusia byť len lekári alebo zdravotné sestričky. Po druhé, veľa tých údajov necestuje úplne tak voľne medzi jednotlivými nemocnicami, inštitúciami a tak ďalej. To by sme mali zmeniť. Údaje, ktoré sú potrebné, musia prúdiť, pohybovať sa medzi týmito zdravotníckými inštitúciami, ale tiež medzi jednotlivými jednotkami, pretože ide o cezhraničné medzi jednotlivými krajinami, cezhraničné poskytovanie starostlivosti. Ďalej, integrovaná služba, ktorá sa líši od tej pyramidy, kde na vrchu máme tie nemocnice. Tu predpokladáme takú situáciu, kde pacient je sám aktívny, čiže má ten svoj mobilný telefón s tou príslušnou aplikáciou a má prístup k tým svojim údajom, ktoré potrebuje je teda súčasťou toho integrovaného systému. Po štvrté, revolúcia v zdraví. Komisár to povedal, je teraz ten čas, technológiu už v dispozícii máme, robí sa to aj inde na svete, takže práve tes, teraz nastala tá správna chvíľa, aby sme to urobili aj my. Technológia nemôže prehlbovať priepas medzi tými, ktorí k nej majú prístup a ktorí nemajú. Takže naopak e, technológia by mala odstraniť túto priepas. Zabraníme e, tejto digitálnej oblasti, aby sa neustále rozbíral a naprave skôr pomôžme s nevyhodneným skupinám vďaka takýmto systémom. Aká bola záverečná správa. Nebudem sa teraz venovať len tej technickej časti, ale máme tu rôzne technické zariadenia no, a takisto aj zákon, ktorý sa tomu venuje. Potom tu máme ale veci, ktoré do toho nespadajú, ako sú práve tie aplikácie pre well-being a pre zdravie. To možno spada pod smernicu o všeobecnej bezpečnosti produktov alebo pod smernicu o zodpovednosti za nekvalitné produkty. Ako hovorím, je tu veľa vecí, ktoré nevieme, ktoré sa učíme len praxou. Jednu vec však vieme a to, že že existujú zákony o súkromí a ochrane osobných údajov. Vy ste sa tu v Európskom parlamente takisto zaoberali touto otázku. Máme nariadenie o všeobecnej ochrane údajov, ktoré bolo schválené úplne nedávno. Čiže je veľmi dôležité, aby sme teraz uh, pracovali na ich implementácii ja som z Estonska, čiže vám popíšem svoju skúsenosť. Keď sa obratíme na odborníkov v tejto oblasti, tak sa ich pýtam, v akej situácii sa momentálne nachádzame. Oni mi hovoria, viete, my sme mali veľmi dobrý zákon o ochrane osobných údajov. Ten zákon bol dlhý, o 13 strán. Mohli sme urobiť eh, praktické kroky na ochrane osobných údajov. Teraz máme asi 300 strán textu. Je to oveľa viac oveľa oveľa Ťažšie je to potom realizovať, ale urobíme všetko preto, aby nám to nezabránilo v tom, že budeme implementovať e-health v budúcnosti. No a potom máme ešte aj smernicu o elektronickom súkromí. To sa týka tých údajov, ktoré sú na nejakom zariadení jednotlivca v Európskej únii. Čiže tu samozrejme hovoríme o právach spotrebiteľov a smernice, ktoré sa toho týka, takže právny ramec eh, existuje v členských krajinách. Eh, ja predsedám podskupenie pre mHealth v našej krajine. A informácie, ktoré máme k dispozícii, hovoria, že ciele a ambície zodpovedajú tým zámerom, o ktorých sme hovorili čiže o tých, tom zlepšení celkového trhu pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, celkovej tej úspore, takisto aj zvýšená mobilita služieb pacientov. Čo je dôležité? Eh, eh, otázka autentifikácie a takisto autorizácie. Eh, to znamená, že ako sa preukážem, že som tým, za koho sa vydávam. My napríklad v Estonsku máme jednotnú digitálnu identitu, ale e, nie je to tak vo všetkých krajinách. Certifikácia riešenia mHealth to je niečo, s čím už e, začala e, robiť aj veľa členských krajín. Snažíme sa koordinovať tieto aktivity, aby sme nemali 27 rôznych certifikačných systémov, ale len jeden. A a ešte posledná vec, to je potreba vzdelávať zdravotnícky personál. Pretože svet sa mení práve v otázkach tejto digitalizácie. Čo to sa teraz deje na úrovni Európskej únie? Pracuje sa na etickom kódexe pre zachovanie súkromia v prípade všetkých týchto aktivít v práci s týmito aplikáciami pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti. Ja my si myslím, že môžeme to dokončiť už tento rok a budúci rok sa tým etickým kodexom budeme riadiť. Závery sú také, že občania by mali naozaj rozhodovať o spoločnosti, čiže mali by sme sa vždy poučiť zo skúseností, so službami, ktoré prinášajú pridanú hodnotu a mali by sme počúvať občanom, či už chcú takéto služby. Zaznelo to je otázka o to, či ľudia sa neboja, že tieto údaje sa používajú, ale môžem povedať, 85 eh, respondentov, na ktorých, eh, ktorým položili túto osku, povedali, že tieto údaje by mohli byť použité pre výskumné účely, pokiaľ by to bolo anonymné v podobné čísla nám prišli aj od iných krajín. Potom tá digitálna priepas musíme zabrániť autentifikácii, autorizácii. Je to veľmi dôležité, pretože inak tie inová, inovácie sa musia spájať s jednotlivými krokmi, musíme pristúpiť k akcii. A inak právny rávec nemôžeme len tak transponovať z jednej krajiny do druhej. My v Estonsku napríklad máme taký zákon, ktorý je skvelý pre technológie a model správy a riadenia. Ale niekde môže byť eh, v, eh, inak tento rámec nastavený. Môžu používať napríklad iné technológie pre uh, poskytovanie iných výsledkov. Čiže pokiaľ máme nejaký jasný zámer, tak potom ho naplníme kombináciou zákona a prístupu k tomuto zákonu a takisto technológiou. Inak, ako už povedal aj Einstein svojho času, mali by sme naozaj to urobiť čo najjednoduchšie, alebo mali by sme to čo najviac zjednodušiť, alebo nemalo by to byť zase na druhej strane príliš jednoduché. A musíme byť schopní sa prispôsobiť, pretože veci sa menia, technológie sa menia, chovanie sa mení a my sa teda musíme prispôsobiť. To znamená, že musíme teda prispôsobiť aj ten samotný rámec. Ďakujem. Thank you very much uh, for your presentation. Ďakujeme pekne za vašu prezentáciu. Myslím, že je dôležité, aby tak ako ste vyjadrili na záver vašej prezentácie, že by sme mali zvážiť, aké podmienky je potrebné vytvoriť nielen, aby sme sa zamerali na právny rámec, ale Musíme tiež e, nájsť spôsob, ako skombinovať právny rámec e, činnosť našich občanov, taktiež um, napríklad aj pravidla dobrého spravovania. Myslím si, že v prípade Estónska je to jednoduchšie. Estonsko totiž začalo ísť svojou vlastnou cestou k digitálnej ére. Ja často hovorím, že ak Európa chce byť digitálna, Európa by mala byť Estonskom. Myslím, že je to veľmi dobrý príklad eh, pre ďalšie krajiny a myslím, že je to veľmi zaujímavý príklad aj tiež eh, pre nás na zváženie toho, aké pravidlá sú potrebné do budúcna tiež, aby sme mali a spoločnosť, ktorá bude o mnoho e, rozvinutejšia v digitálnej oblasti. Keď sa totiž hovorí o elektronickom e, zdraví, tak to bude vyžadovať o mnoho väčší e, pokrok v digitalizácii spoločnosti bez vylúčenia kohokoľvek. Teraz by som dal slovo Michaelovi Pastore, ako som už povedal, predseda pracovnej skupine pre elektronické zdravie Digital Europe. Ten sa vyjadrí k e, spolahlivosti a interoperabilite e, riešení mobilného zdravia. Ďakujem. To start with, first of all. Ďakujem pekne e, za slovo na úvod. Najskôr Digital Europe. Digital Europe je hlasom digitálnych technológií priemyslu v Európe. Zastupujeme zhruba 37 národných obchodných eh, združení a 61 eh, firemných eh, členov. Od samého počiatku sme súčasťou práce Európskej komisie v oblasti mobilného zdravia. Snažíme sa venovať problémovým oblastiam, na ktoré poukazujú užívateľia, spotrebitelia v Zelenej knihe o mobilnom zdraví ešte z roka 2014 Dôvera bola kedysi najväčším problémom, teda dôvera v súvislosti s využívaním údajov, e, taktiež dôvera v súvislosti s spolehlivosťou týchto údajov, ktoré sa zhromažďujú v aplikácii. A na tento druhý aspekt by som sa chcel zamerať. Ja veľmi rád sa vyjadrím v otázkach aj k etickému kódexu, ktorý sme vyvinuli. Počul som tiež, že koncom roka nás e, dokonca aj e, odobria, schvália. To nás e, naplňa veľkou hrdosťou. Ešte však nie sme úplne na vrchole. Čo sa týka spolahlivosti aplikácií a tiež usmernení, ktoré spomínal pán komisár Andrew Kaitis, tento proces začal v júli minulého roka, keď komisia prišla s myšlienkou smernení pre dôvryhodnosť aplikácií, do ktorých eh, sa budú vkladať eh, dáta a tie sa následne budú posúvať eh, do elektronických databáz. Komisia teda chcela umožniť spustenie zariadení, ktoré by umožnili tieto usmernenia. Tieto usmernenia teda prišli v marci tohto roka a komisia tedy vytvorila túto pracovnú skupinu, ktorá je veľmi heterogénna, pozostáva z so zastupcov priemyslu, zo so združenia ako napríklad Digital Europe alebo e, GSM e a tak ďalej. Tiež sú tam zastupcovia občianskej spoločnosti, združenia pacientov, lekárov a tiež zastupcovia regionálnych, národných samozpráv, pretože na národnej a regionálnej úrovni už vidíme podobné iniciatívy. Chceli sme teda zhromaždiť osvedčené postupy a zoskupiť ich do jedného dokumentu, ktorý by platil potom v celej EÚ. Cieľom týchto usmernení je však e, to, že sa na ne môžu um, obrátiť v prípade potreby e, užívateľia. Dnes sú však povinné vo svojej povahe. V marci teda sme začali v tomto procese Rozdelili sme sa na tri skupiny. Jednak sa zamerala na rozsah pôsobnosti usmernenie, ďalej druhá skupina sa zamerala na cieľové skupiny, teda pacienti, vývojári a tak ďalej. A tretia skupina sa zamerala na metodiku, teda ako tieto usmernenia by mali fungovať v praxi. Z nášho pohľadu, teda z pohľadu Digital Europe, tieto usmernenia by sa mali zamerať na dva hlavné aspekty. Jednak na prospech verejných orgánov v snahe vyhodnotiť efektívnosť e, a tiež vedeckú platnosť e, údajov, ktoré zhromažďujú e, aplikácie mobilného zdravia a tiež ďalší aspekt a o niečo praktický mali by slúžiť ako opora pre vývojárov, keď vyvíjajú tieto aplikácie, vychádzajú z osvedčených postupov, tak aby software a Ehm, teda aplikácie, ktoré poskytujú, aby boli čo najspolahlivejšie. Nebudem zastierať, že diskusie boli aj kontroverzné. Vyskytli sa rozporuplné názory v rámci skupín. Začali sme totiž hovoriť o rozšírení rozsahu pôsobnosti týchto usmernení, aby zhrňali hodnotenie rizika a mieru konformity. Podľa nášho názoru je dôležité ujasniť si rozdiely medzi tým, e, čo je hodnotenie konformity, čo už e, reguluje smernica o zdravotníckých pomôckach napríklad a tiež budúce nariadenie o tejto veci a tiež hodnotenie spolahlivosti a platnosti týchto údajov. A tu nemáme zatiaľ ešte jasný právny rámec. Snažíme sa to však napraviť práve týmito usmerneniami. Často, tak ako aj v prípade etického kódexu, dochádza k um, nejasnostiam. Je to totiž za šedá zóna. A tá je na hranici toho, čo je zdravotnícka pomocka a čo zdravotnícka pomocka nie je. Komisia, ale nielen komisia, aj samotný sektor, aj občianská spoločnosť chce objasniť, kam patria aj tieto aplikácie. Domnievame sa, že eh, hodnotenie rizika, systém hodnotenia rizika a spojenie tohto systému s týmito aplikáciami môže spôsobiť ešte veľký zmetok eh, pre tých, ktorí vyvíjajú aplikácie. Problém je v tom, že veľké firmy majú právnu silu eh, venovať sa týmto otázkam, ale malé subjekty takúto silu nemajú. Teda osmerenia by mali byť čo najjednoduchšie, eh, najjasnejšie, aby boli pre ne užitočné, pre tieto malé subjekty. Chcel by som sa vyjadriť k niekoľkým konceptom. Domnívame sa, že usmernenia by mali naďalej byť zamerané na platnosť a efektívnosť týchto aplikácií mobilného zdravia. Mali by slúžiť ako doplnok k už existujúcim legislatívnym návrhom, teda smernice o zdravotníckých pomôckach a tiež usmernenia o tejto smernic, napríklad MEDEF 2.16. Ak e, si to priznáme, je tu isté riziko, že dôjde k prílišnej certifikácii. Už existujú procesy, napríklad na regionálnej úrovni, okrem iného, v Andalúzii a tiež vo Veľkej Británii je viacero príkladov takýchto usmernení pre aplikáciu mobilného zdravia. Tieto usmernenia by však mali byť eh, zamerané na doplnenie toho, čo už existuje na európskej úrovni eh, vo forme právnych aktov. Smernica o zdravotníckých pomôckach a taktiež tým súvisiace usmernenia. Ak totiž budeme príliš eh, intenzívne regulovať, je to riziko, že spôsobíme zmetok, nejasnosť v vytváraní aplikácií. Toľko teda moja prezentácia. Veľmi rád e, zodpoviem otázky. Celkom isté je to téma, ktorá zaujíma rôzne zaujímavé skupiny z rôznych uhlov pohľadu. I, I remember at the beginning of... Pamätám sa na začiatok tohto volebného obdobia na jeseň 2014, keď sme začali určité diskusie o e-zdraví a vznikli aj otázky, ktoré súviseli s potrebou regulácie. Myslím si, že sme sa tomu vyhli alebo vyriešili to tým, že sme začali silnou reguláciou. Išlo skôr o vytvorenie dobrého pozadia, zázemia pre etický kódex, pretože možnosť pravidiel mekého práva a nie regulácie tvrdých zákonov, tak to sme museli preveriť, aj sme videli, ako veci fungujú. A Michael bol jednou z tých osôb, ktorá sa rozhodla zorganizovať všetky zainteresované strany do práce na tomto etickom kódexe v spolupráci s komisiou. Myslím si, že to bolo vynikajúce. Ale teraz potrebujeme položiť nové otázky, presne ako ste na to poukázali počas vašeho vystúpenia. Chcem požiadať predstaviteľov komisie, Terie Peco, aby sa vyjadrili, pretože je jednou z tých osôb komisii, ktorá chápe všetky aspekty týchto problémov a myslím si, že je veľmi dôležité mať dobrú spoluprácu s komisiou, najmä keď komisia všetky tieto problémy chápe. Takže dávam slovo Terimu. Teda dávam slovo Terry, pardon. Ďakujem veľmi pekne za ten milý úvod. Je len niekoľko vecí, ktoré môžem doplniť k tomu, čo tu už zaznelo. V prvom rade by som odkázala na správu pracovnej skupiny pre e-health, e-zdravie a aká je tu výzva za, o zmenu a aké odporúčania tam dali. To sa týkalo práve digitálneho zdravia, digitálnych zručností občanov, ako aj pracovníkov v zdravotníctve, e, poukázali na potrebu e gramotnosti. To je veľmi dôležité, aby sme sa dostali ďalej. A potom ruka ruke s tým by som chcela ešte zdôrazniť dôležitosť informovanosti občanov, ako aj pracovníkov v zdravotníctve to je vlastne požiadavka všetkých našich projektov Horizont 2020. Ide tu práve o využívanie a rozširovanie tejto časti projektu pretože to zohráva veľmi dôležitú úlohu. A po tretie by som chcela spomenúť, že za nás cez Horizont 2020 sa nám podarilo zaujať taký prístup, že dosiahneme vyššiu úroveň spo, cez spoluprácu s VHO a Svetovou komunikačnou úniou v nasledujúcich mesiacoch podpíšeme grantovú dohodu o vytvorení takého uzla pre e-zdravie, kde sa budú zbierať e informácie zdravotného charakteru o ochoreniach a po druhé budeme mať aj tam podporu pre členské štáty pre implementáciu ich e-stratégií. A na záver by som ešte chcela povedať, že pán Bony spomenul, že sa vynárajú nové veci práve v prostredníctvom týchto diskusí a ďalšieho vývoja. M-Health je už súčasťou našeho akčného plánu v ob- e-zdravie z roku 2012. Teraz sme v polovici toho obdobia, pretože akčný plán trvá až do roku 2020. Teraz robíme práve posúdenie plánu v polovici obdobia a nakoniec tohto roku spustíme aj verejnú konzultáciu, aby sme preverili, aké sú tieto nové oblasti, do ktorých by sme mali viac investovať alebo ktoré sú tie oblasti, ktoré momentálne vôbec neriešime. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A v miestnosti máme pána Kohlička aj pána Venezia Európskeho parlamentu. Možno, že by ste sa ešte chceli vyjadriť, možno máte otázky, alebo by ste chceli rozpracovať niektoré témy, otázky, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ešte mám tu, tu opätovne tú otázku, o ktorej už hovoril pán minister z Estonska, a síce ako budeme ďalej pokračovať v jednotnom protokole. To je predsa zásadná otázka. Ak chceme dať niekde dohromady údaje a potom ich ďalej používať, musíme mať nejaký protokol, pretože inak sa elektronika nedokáže navzájom spojiť nebude vedieť komunikovať. Estonsko to určite dobre vie, že ak sa robí vyššia elektronizácia štátnej správy, je to veľmi dôležité, aj my to robíme, ale máme s tým trocha problémy v Českej republike, takže to je to základné, jednotný protokol a potom je úplne jedno, či to bude v angličtine, alebo údaje budú kodované, alebo či budú v latinčine a dohodníme sa na termínoch, ktoré si zjednotíme. Myslím si, že preto sa používa latinčina, aby mohli spolu hovoriť tak ako aj v minulosti. To sú proste zásadné otázky a potom sa všetko od toho ďalej odvíja. Potrebujeme jednotné údaje. Ďakujem veľmi pekne. Pani Verník, vy ste chceli niečo ešte povedať? Alebo sa niečo spýtať? Áno, a ja mám otázku v súvislosti s jazykmi. Sme v Európe, máme tu 28 členských štátov s viacerými jazykmi a cez aplikácie a systém mHealth by sme sa mali dostať cez hranice, ale problém je, že ľudia všade hovoria vlastným jazykom a iste aj v oblasti zdravotníctva, ako sa to dá navzájom prepojiť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ak súhlasíte, tak myslím, že máme čas na otvorenú diskusiu. Môžeme pozbierať ešte nejaké otázky. Takže otváram teraz aj slo- e, diskusiu pre publikum a vyzývam všetkých tých, ktorí sú tu v miestnosti. Ak máte otázky, ak sa chcete k niečomu vyjadriť, prosím, nech sa páči, ak vás môžem poprosiť, keby ste sa aj predstavili. Ďakujem veľmi pekne. Volám sa Jan van der z poisťovne z Nemecka, AOKA poisťovne z Nemecka. Chcem sa spýtať na niečo, čo je veľmi dôležité. A na to už poukázal, poukázalo Estonsko. My závidíme Estonsku v Nemecku, musím povedať, za to, čo dosiahli. Išlo o, te, o to vašu knihu niečo také ako že pretvorenie zdravotníctva v oblasti v Európe v elektronike do roku 2020. Keď hovoríme o zdravotníctve, hovoríme práve o takomto preformovaní zdravotníctva a spôsob poskytovania zdravotníckých služieb sa mení. A to je veľký problém. To je ten problém, ktorý sa týka aj oblasti digitálneho zdravia a gramotnosti a poskytovateľské organizácií, zdravotných poisťovní, nemocníc. Proste tí nevidia nájsť spoločný jazyk, spoločnú pôdu. A ja sa chcem spýtať, či Európska komisia alebo parlament by nemohli toto viac usmerniť. Tá štandardná odpoveď je vždy taká, že osvedčené postupy, ale mali by sme si uvedomiť, že v zdravotníctve osvedčené postupy vychádzajú z veľmi rozdielných systémov a systém, ktorý sa používa v Estonsku, sa nemôže napríklad e, skopírovať v Nemecku. My máme iné postupy. Ďakujem veľmi pekne. Ešte by sa chcel niekto vyjadriť? Áno, nech sa páči. Komisia. Ďakujem. Zaznelo tu niekoľko otázok na adresu terminológie a my to voláme semantická interoperabilita. To znamená, ako môžu systémy medzi sebou komunikovať, rozprávať sa. Spomenula sa latinčina ako stará lingva franca zdravotníckých profesí, lekárskych profesí, ale v medicíne je veľa spôsobov, ako zaručiť, že hovoríme o tých istých jablkách a banánoch, a na to je medzinárodná, tomu slúži medzinárodná klasifikácia chorôb, čo je veľmi jednoduchý spôsob. Teraz sa pracuje na zložitejších slovníkoch. Jedným z nich je SNOMED, to je klinická terminológia, ktorá pokrýva asi pol milióna pojmov aj vzťahov. A je to úplne komputerizované, elektronizované na úrovni EÚ neimplementujeme túto terminológiu NOMED. Bolo by to veľmi e, vzrušujúce síce a keď robíme dve veci s komisárom, tak pán komisár tu už spomenul elektronický prenos e-receptov cez hranice a potom prenos pacientových súhrnov. A tam je práve tento problém a to, ako by sme dokázali zabezpečiť, že jeden recept z jednej krajiny bude tým istým receptom v druhej krajine. Myslíme si, že tento problém semantiky sa dá prekonať. Potom sú tu dva ďalšie problémy. Na konkrétnej re, e, úrovni na tom pracujeme, ale nikto nehľadá globálne riešenie. My sa snažíme teraz riešiť to, čo treba vyriešiť teraz ale potom je tam aj ďalší vývoj, ktorý sa nazýva vývoj umelej inteligencie. Sú to tie učiace sa systémy, ktoré vôbec nepotrebujú terminológiu. Sú to chápajúce systémy. A ďalšia vec, ktorá sa vyvíja cez um, Eh, Connecting Europe, prepojenie Európy, sú automatizované systémy, ktoré riešia práve oblasť semantickej interoperability. Ďakujem veľmi pekne. Máme ešte čas na ďalšie otázky a pripomienky. Nech sa páči. Eh, dobrý večer. Volám sa Toma Kanatula, pracujem v Bruseli pre konzultačnú firmu. Je to skôr pripomienka, nie otázka. Ďakujem v prvom rade za túto veľmi jasnú prezentáciu o M-zdraví. Keď som si vypočul prezentáciu pána Kassandrasa a Pastoriho z Digital na Európa, mám pocit, že mHealth je veľmi delikatná téma, pretože na jednej strane to, čo potrebujeme, hovoríme o niečom, čo je veľmi regulované na európskej úrovni. A síce ako sa to dostane k ľuďom a potom je tu tá otázka zlepšenia inovácií a podpory podnikateľstva v Európe, čo je tiež veľmi dôležité Takže chcem len povedať, že sa teším na, ďalší, na ďalšie diskusie a vývoj v tejto oblasti. Ďakujem. Ešte stále máte možnosť sa zapojiť do diskusie. Ak máte nejaké otázky alebo by ste sa chceli vyjadriť, tak nech sa páči. Takže sa vrátime sem k tomuto panelu stolu a chcem požiadať našich panelistov, aby sa vyjadrili k týmto otázkam, ktoré tu zazneli. Možno chcete aj rozpracovať niektoré témy, samozrejme aj to môžete, nech sa páči. Ďakujem. Áno. Ďakujem aj komisii za to, že vysvetlila to, čo, s čím by som začala ja. A síce to je to, ako dokážeme dosiahnuť, že sa tie rôzne jazyky a krajiny navzájom rozumejú. Je to od prípadu k prípadu. Najprv bude niečo také ako e, jednotný protokol, alebo skôr teda bude proces, kde Môžeme to volať aj protokol, proste niektoré klasifikácie sú univerzálne, medzinárodná klasifikácia chorôb, ale potom aby sme taký napríklad recept, aby recept e, vedeli prečítať v Grécku a vo Fínsku, tak na to potrebujeme toto rozpracovať do podrobnosti. A to sa presne stane. Krajiny to odsúhlasili, viaceré z nich e, budú zriadovať takéto cezhraničné služby v roku 2018. Komisia uvoľnila na to prostriedky, tak ja verím, že sa to stane a prečo tak zdôrazňujem to, tú časť pacienta? A už sa to aj spomenulo, že transformácia zdravotníckých systémov je dôležitá. Moc pochádza z dvoch hlavných zdrojov peniaze a informácie. A ak chcete dať moc občanom, a zmocniť ich, tak nemyslím si, že by sme mali nevyhnutne zobrať moc z rúk profesionálov v zdravotníctve, ale mali by sme to rovnomerne rozdeliť aj medzi občanov. To znamená, že e, zdravotnícke zariadenia, mnohí moji kolegovia, priatelia, s ktorými som študoval, vedia a boja sa, že pacienti to jednoducho nechápu, že dojde k zvýšeniu rizika, čo sa stane, ak budú vedieť viacej o svojom zdraví. A to sme doteraz preverili a ľudí to neodstrašuje. Dokonca aj tá ďalšia záťaž vzdelávania pacientov a lekárov a zlepšovanie informovanosti, ak sa to všetko spolu s tým bude diať, áno, je to naozaj niečo, čo sa robí aj na úrovni komisia členských štátov tak potom tá otázka, ktorú som povedal v prezentácii, že či je to vhodné na ten účel, len potom to až môžeme riešiť. Ak sa dohodneme na účely, a síce, že ide o preformovanie e, zdravotníckých systémov a zmocnenie pacientov, tak sa už nepýtame, že či by mali mať tieto údaje alebo túto moc pacienti, Máme nariadenie, že potrebujeme informovaný súhlas. Máme mnoho skúseností v Estonsku aj v iných krajinách z toho, ako môže byť súhlas informovaný. Napríklad v Estonsku to robíme transparentné. Na našom zdravotnom portáli náš občan vidí, kto má prístup k údajom. Teraz je to na poskytovanie e-zdravotníckých služieb. Ak rodinný lekár niečo napísal o pacientovi a potom sa na to pozrie špecialista, tak pacient vie, že takéto informácia výmena nastali, alebo výskumné účely, prečo by som nemal môcť vidieť, kde sú moje anonymizované údaje použité na výskumné účely, ak budeme viac veriť e, ľuďom a ak ich naučíme, že je to v ich osoch a že môžu prispieť k výskumu na pomoc druhým, tak táto vízia e, pána komisára Andriukajtiseho, že budeme mať tieto veľké údaje, údajové centrum, ktoré môže byť rozmiestnené po mnohých krajinách, Dánsko a Fínsko, ako víte, sa dohodli, že si medzi sebou niečo vybudujú. Estonsko rokuje tiež so severskými krajinami, takže je to možné ale len vtedy, ak si budeme veriť, že ľudia to chcú a ak podobné podujatia sa budú neskôr konať. To znamená, že budeme stále monitorovať, ako sa uplatňuje právny rámec v reálnom svete. Ak dokážeme zabezpečiť zmeny, povedzme prostredníctvom mekého práva, ak vidíme, že potrebujeme prísnejšie opatrenia, tak to môžeme urobiť. Zatiaľ sa zdá, že nie sú žiadne prekažky pokračovať v tejto ceste. Teraz Michel, Mikel. Mám niekoľko poznámok k mobilnému zdraviu a jeho regulácii alebo nadmernej regulácii. Je to oblasť, ktorá je mimoriadne regulovaná, čo je dobré. Napríklad keď hovoríme o zdieľaní údajov, o tom ste tu hovorili, tak tí z vás, ktorí poznajú zaobchádzanie s údajmi z oblasti zdravia, tak údaje sú veľmi regulované. Nariadenie o údajoch je aj veľmi dobre implementované na vnútroštátnej úrovni s pomocou rôznych opatrení v členských štátoch. My sme vždy boli za to, aby sme mali systém, kde budeme môcť mať tok údajov v rámci Európskej únie aj na účely e-zdravia. Bolo by dobre mať takúto štruktúru, ktorá podporuje celoeurópsky systém e-zdravia. Snažíme sa riešiť otázky dôvery v etickom kódexe, ako som povedal. Snažíme sa ich zakotviť v tomto kódexe, tak aby sme posilnili dôveru používateľov a aby sme pomohli vývojárom e, pri vypracúvaní aplikácií APIEK, aby vedeli, ako sa majú orientovať. Tí z vás, ktorí sa na to nepozreli, chcem vás požiadať, aby ste si pozreli podklady, o ktorých tu hovoríme, pretože to chápeme za krok vpred Pokiaľ ide o spolahlivosť údajov, tak v paneli sme povedali, že je dôležité, aby tieto údaje, je proste rozhodujúce, aby tieto údaje boli dôveryhodné. Chceli by sme navrhnúť systém postupov, ktoré používajú štáty alebo firmy na potvrdenie vedeckej validity údajov. A chcem zdôrazniť ten bod tvrdých e, zákonov, ktoré už máme, pokiaľ ide o e-zdravie údaje a spolahlivosť APIEK a spolahlivosť údajov nezáleží na tom, či sa pozrieme na modi, mobilné e, medické apky alebo nemecké. Tieto dva, prv, tieto dva prvky musia platiť v každom prípade. Takže nezáleží na tom, či aplikácia zbiera to, čo my si myslíme alebo definujeme ako údaje na e, to, aby sa definovala ako medická aplikácia pretože aplikácie zbierajú údaje, ale nie sú definované ako zdravotné alebo iné. A to isté sa týka aj spolahlivosti, vedeckej spolahlivosti. A to sa všetko týka výmeny údajov cezhranične, bez ohľadu na to, či ide o medické alebo nemedické apky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a myslím, že teraz sa pokúsime zhrnúť našu diskusiu a naše panely. Alois, dávam ti slovo. Môžeš začať v mene Envy aj Alojza Peterleho. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Michal. Nie som taký dobrý v latinčine, ale môžem povedať pánovi Kochličko, že lingua latina pulchra est. Je to provokácia o o, uvažovať o náhrade brexitového jazyka latinčinou, ale nepôjdem teraz do detajlov v tejto súvislosti. Myslím si, že najlepšiu časť môjho dňa dnes som strávil tu tieto dve hodiny a chcem sa poďakovať aj ako občan, pretože sa teším, perspektíve mobilného zdravia, tomu, čo tu zaznelo dnes. Tomu sa, na to sa naozaj teším. Sú to tie nové ponuky, ktoré mi pomohli, pomôžu získať informácie, konzultácie, alebo aj merania, alebo niektoré merania a myslím si, že takto vynaložím na to menej času a peňazí na svoje zdravie keď to budem potrebovať. A pamätám sa, že pred 10 ročiami, keď moja matka alebo otec museli ísť jednoducho na kontrolu tlaku krvi, tak to trvalo e, krvného tlaku, tak to trvalo celý deň, pretože sme bývali v dedine dve hodiny peša od najbližšieho mesta a teraz by sme to mohli mať za minútku, za moment. Takže to je revolúcia. A ďakujem ďalej ako jeden zo zákonodarcov, že viem viac v dôsledku našej dnešnej konferencie o problematike. A je tu ešte mnoho otázok, o ktorých, o ktorých tu treba hovoriť. A niekedy je vývoj rýchlejší než, než zákonodarci. Ďakujem za to, že ste nás na to upozornili. A myslím si, že je mnoho oblastí, EU akcie, kde sme nespokojní s tým, čo dodávame, ale tu v oblasti zdravia, keď sa aj zamyslíme nad tým, že nemáme veľa kompetencií na úrovni EÚ v zákonodárstve, sú veci, ktoré fungujú a digitálna agenda je jednou z nich. A myslím si, že to, čo potrebujeme, je, aby sme pokračovali v práci týmto smerom a to, čo potrebujeme, je možno troška ambicioznejší výklad e, Lisabonskej zmluvy v oblasti zdravotníctva. Mohli by sme urobiť oveľa viac bez zmeny zmluvy a občania očakávajú, že dostanú niečo, v dôsledku toho, že 28 krajín spolupracuje a e, to musí priniesť nejakú pridanú hodnotu a myslím si, že sme sa dozvedeli o niektorých prvkoch, ktoré môžu viesť k väčšej pridanej hodnote. Takže toto ma povzbudzuje, táto konferencia ma povzbudila. A rád by som zakončil citátom, citátom z komisie, že doba dozrela. A ja by som povedal, využíme tento okamžik, tento okamih. A chcem sa poďakovať aj za výbor Envy, za všetky príspevky a za vašu prítomnosť. A najmä musím využiť svoj slovinský rozmer. Vítam tu E, skupinu mladých Európanov zo Slovenska, ktorých tiež zaujímajú otázky zdravia a zdravotníctva. Ďakujem veľmi pekne, Alois, a myslím si... Myslím, že spoločne e, výbor e, ITRE s výbojom ENVY zorganizovali veľmi zaujímavé, veľmi dôležité stretnutie, vypočutie. Myslím, že by bolo veľmi užitočné aj do budúcna pre našu ďalšiu spoluprácu. Chcel by som sa podeliť s vami o niekoľko záverov, možno tieto výmeny názorov a diskusie neskôr. Myslím si, že všetci chápeme, že žijeme v časoch, keď systémy zdravotnej starostlivosti sa menia. Ide o zmenu paradigmy. Teda posúvame sa od tradičných modelov zdravotnej starostlivosti keď reagovali na ochorenia k modelu, v ktorom organizácia systému zdravotnej starostlivosti bude o mnoho viac zameraná na prevenciu. Myslím, že je dôležité eh, z hľadiska kvality života uvedomiť si tento prerod. Ďalej, po druhé, hovorili sme o mnohých v súvislostiach e, s zdravotníckými pomôckami, aplikáciami. Tiež hovorili sme o takých aplikáciách, ktoré sa nepovažujú za e, zdravotnícke pomôcky, sú len tak pre zábavu, ale tieto apky súvisia s lekárskou oblasťou. Veľmi často vytvárajú nový postoj, nabádajú užívateľa, občana k zodpovednosti za samého seba Myslím, že aj to je dôležité, ale súhlasím aj s tým, že musíme jasne naznačiť, ktorá časť z tohto spektra meniacich sa riešení musí mať, musí podliehať silnej regulácii s prísnym pravidlám a ktorá časť by sa mala vyznačovať nejakými spoločnými pravidlami, ktoré by súviseli s etickým kódexom, spolureguláciou, samoreguláciou, usmerneniami a tak ďalej. Považujem to tiež za veľmi dôležité, ako už v diskusii tiež zaznelo, ne udusiť inovácie, práve naopak musíme ich podporovať. Ďalej po tretie, ide o medicínu, ktorá je poháňaná dátami. Teda narábanie s dátami bude veľmi dôležité, veľmi podstatné. Naše osobné údaje, údaje o populácii, Musíme využívať všetky nástroje, ako stanovuje nariadenie o ochrane údajov, ako anonymizácia, pseudonymizácia a tiež musíme si uvedomiť, že na jednej strane je ochrana osobných údajov a naša dôvera ako pacientov, ale na druhej strane je bezpečnosť týchto systémov. Aj to je veľmi dôležité. Teda bezpečnosť a ochrana údajov navzájom úzko súvisia. Ďalej po štvrté. Veľmi jasne tu zaznelo, že potrebujeme gramotnosť digitálneho zdravia. V istom zmysle myslím si, že takáto gramotnosť sa netýka len pacientov, je potrebná aj pre lekárov, pre všetkých nás. Musíme totiž hovoriť, musíme e, komunikovať spoločným jazykom, musíme si navzájom rozumieť. Myslím si teda, že je to jedna z najvýznamnejších úloh pre nás všetkých, aby sme rozvíjali túto gramotnosť elektronického digitálneho zdravia. Ďalej po piaté. Musíme vytvoriť podmienky, infraštruktúra. Nie je možné ponúknuť našim pacientom služby s milisekundovými reakciami bez 5G, bez eh, mimoriadne rýchleho, ultrarýchleho internetu v budúcnosti. Tu nehovoríme o budúcnosti eh, v roku 2050, hovoríme tu o najbližších rokoch. A tiež interoperabilita je dôležitá. A to na vysokej úrovni so sematickými riešeniami, ktoré nám dávajú možnosť vymieňať si informácie a tiež e, ich interpretovať. V Európe pracujeme na interoperabilite, podporujeme projekty a procesy s tým súvisiace a myslím, že by sa to malo pokračovať. Ďalej harmonizácia pravidiel, to je ďalší predpoklad nariadenie o ochrane údajov, ale nie len to. Napríklad e, elektronické recepty by fungovali, ak by sa vyznačovali aspoň niekoľkými podobnými aspektami. Zatiaľ sú rozličné. To isté sa týka identifikácie, autentifikácie a tiež spolupráca všetkých aktérov v celej Európe. Teda bude si to vyžadovať technické a sociálne podmienky, ktoré sa budú musieť splniť. Ďalej po šiesté. Niekto to tu spomenul. Ak chceme splniť naše ciele, ak chceme zaistiť tento prerod, túto zmenu paradigmy, musíme sa dopracovať novým výsledkom výskumu, musíme viac využívať, ako povedala komisia, spoločné úsilie európskych krajín sa musí využívať. Toto nové poznanie nám dá nové možnosti personalizovať e, liečbu. Zosobnenie tejto oblasti totiž nie je to isté ako personalizácia v rôznych e, službách e, určených na zábavu. Tým totiž získame možnosť prispôsobiť spôsob liečby individuálnym skutočným podmienkam každého jednotlivca. Currently, as it is eh, in many discussions, po siedme, bude si to vyžadovať nejaký zoznam úloh do budúcna. A tiež si budeme musieť stanoviť časový rámec. Komisia sa už snaží v tomto smere a táto revízia stratégie myslím, že by bola veľmi užitočná, ak by sme pracovali tento nový kalendár, nový časový plán a tiež, aby sme urýchlili naše úsilie ďalej po 8. Myslím, že je fantastické, že poslanci Európskeho parlamentu z výboru Envy a ITRE sa v tomto spájajú spolupracujú. Je to dôležité, pretože nám to dokazuje, že chápeme holistickú povahu zdravotnej starostlivosti, že sa musí využívať technológia a tiež aspekty eh, verejnej správy a ochrana údajov. Myslím, že budeme pokračovať, verím, že budeme pokračovať. Možno sa dopracujeme k nejakej správe z vlastnej iniciatívy ktorý budeme reagovať na prácu komisie ďalej po 9. Niektorí už spomenuli, že musíme šíriť osvetu a tiež dostupnosť. Teda, ak chceme dosiahnuť e, tento prerod e, musí e, sa šíriť osveta, musí to byť dostupné pre všetkých a musí to byť prístupné, teda cenovo dostupné a prístupné pre všetkých. A úplne posledný bod. Chcel by som sa poďakovať všetkým našim panelistom. Bolo veľmi zaujímavé prediskutovať túto tematiku s vami. Máme totiž možnosť Mali sme možnosť eh, zamerať sa na rôzne koncepty z pohľadu štátu, ako teda skombinovať e, právny rámec, činnosť štátu, nové technológie, ďalej z pohľadu podnikateľskej obce, súkromného sektora, na európskej úrovni tiež z pohľadu výskumu a tiež e, snahe pochopiť výzvy, demografické výzvy, a to, že starnúce obyvateľstvo si bude vyžadovať preventívny prístup a tiež e, z praktického hľadiska návrhom a platformiem telemedicíny, ktorá bude praktickým využitím všetkých týchto poznatkov. Ďakujem ešte raz všetkým účastníkom, výborom ITRE aj výboru ENVY. Myslím, že musíme v tejto práci pokračovať naďalej spoločne všetci. Ďakujem. Thank you.